a zajtra budeme pokračovať o pol jednej. une séance de demain j'ai oublié de vous dire ce que vous savez déjà mais je le dis quand même que la prochaine séance a lieu demain entre 9 h et 14 h 30 15 h et 20 vingt. takže zajtra sú v podstate ďalšie programy a všetko nájdete na webovskej stránke Európskeho parlamentu a teraz naozaj už môžete už